Passiamo ora alle dichiarazioni. Takže vysvetľovanie hlasovania. Správa Ferber. Trhy s finančnými nástrojmi. Slovo pán Polčák na minútu. Nech sa páči. Tuto správu ja som podpořil. Ja som nepodporil túto správu, ide o finančné nástroji, nástroje v obchodnej praxi, aj keď sa priznám, že sa mi ťažko hovorí a ak dovolíte, tak by som počkal, kým tu bude trochu tichšie. Ďakujem, pane predsedo. Ja chci zdôrazniť, že som hlasoval. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval za obe správy, ktoré sa zaoberajú finančnými nástrojmi na obchodných trhoch. EÚ musí naďalej mať za cieľ efektívny vnútorný trh, tak aby fungoval bez ohľadu na to, či členské krajiny dávajú alebo vytvárajú ďalšie prekážky a verím, že EÚ presadí revíziu finančných nástrojov na obchodných trhoch. Ďakujem. Pán Polčak, ešte stále máte slovo. Vážený pane predsedo, Te, ide o tú istú správu pána Ferbera, aj tu som podporil a teda platí to, čo som povedal k tej predchádzajúcej. Ďakujem. Bene. Onorevole Makovej, pre... Ďakujem pani Makovej. Minúta. Mulțumesc. Avem un regulament și o direct... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme nariadenie aj smernicu EU a obe pojednávajú o finančných nástrojoch na trhoch. Stanovujú sa rôzne predpisy. Bez novej regulácie by nebola možná transparentnosť a preto je dôležité vytvoriť právnu istotu. a neodkladať uplatňovanie tejto smernice, pretože ide o transparentnosť, o účinnosť a v predchádzaniu zneužívaniam na trhu. Teraz ideme ďalej. Kolega Maulo na minútu z radou EPP Maulu. Credo che sia un provvedimento che va nella giusta direzione. Myslím, že ide o text, ktorý sa uberá správnym smerom. Ide o alianciu za udržateľné polnohospodárstvo. E, to musí byť cieľom našej Európy, pretože má mnohé typické produkty v tejto oblasti a je to jedna z výhod Európy. Pani McGuinness na minútu teraz. Ďakujem pekne. Podporila som túto správu, hlavne keď sa apeluje na krajiny, aby mali eh, platnú eh, legislatívu, čo sa týka zhabávanie pôdy, pretože aj výživa eh, súvisia, súvisí s polnohospodárstvom. Ide o to, aké technológie by podľa nás mali používať rozvojové krajiny, ale ja si myslím, že rozhodovať by to mali e, tieto krajiny samé a nie my trvať na využívaní nejakých technológií. E, e, je potrebná polnospodárska politika pri rozvojových krajinách, aby bolo možné vyprodukovať dostatočné množstvo potravín a podporiť tak dobrú výživu. Ďakujem pani Makovej na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľká organizácie, ktorú financuje G8, by si mohla podradiť polnohospodárov v rozvojových krajinách aj tam, kde je to trošku zastralý sektor. My chceme Afrike pomôcť tak, aby už nežila v chudobe Budeme tak chrániť aj pracovné miesta a Afričanom dáme príležitosť mať polnospodárstvo a aj e, dobré ceny. G8 nemôže podporovať GMO a teda podporovať skôr polnospodárov v Afrike. Rôzni partnery by mm, podporovať aj vidiecké polnospodárstvo. Pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som bol dobrovoľníkom v Malawi pred pár rokmi. Videl som chudobu a vítam túto správu. Som rád, že EPP hlasovala za. Pod, treba podporovať miestne polnospodárstvo, rodinné polnospodárstvo. Ja som rád, že som mohol podporiť iniciatívu, ktorá zlepší spôsobu, spôsoby obživy v subsaharskej Afrike. Malo by to byť všetko prepojené s rozvojom miestnej ekonomiky. E, platí to aj pre menších e, vlastníkov pôdy a väčšie farmy. Ide o to podporovať inkluzívny rast založený na plnohospodárstve, tak aby sa ešte viac podarilo bojovať proti chudobe v subsaharskej Afrike. Ďakujem. Teraz e, pán Stolojan. Ale ešte pani Makovej predtým. Ďakujem pekne. Falšovanie zúčtovaní firiem to ohrozuje stabilitu a bezpečnosť nejakej krajiny a preto potrebujeme medzinárodne uznávané účtovné štandardy, ktoré by sa rovnako uplatňovali vo všetkých krajinách. Potrebujeme jasné, eh, jednoduché pravidlá, ktoré sa dajú jednoducho uplatňovať aj overo, over, overovať. Takéto štandardy už existujú a je aj výbor, ktorý sa týmto štandardom venuje my musíme tu v parlamente periodicky tieto štandardy eh, revidovať a overovať. Ďakujem pekne, pán Van Orden. Táto správa k nej pán Pospíšil ako prvý, nech sa páči. Zdá sa, že nie je prítomný, takže pani Makovej opäť, nech sa páči minúta. teroristické zoskupenia v Somálsku, Nigérii a na Saheli. To zmenilo bezpečnostnú klímu. Dve miliardy eur prispievajú členské krajiny som nástroja premiér v Afrike a preto členské krajiny sú najväčším prispievateľom k mierovým misiám OSN, ale chýba tu transparentnosť pri týchto misiách EÚ a nevieme presne, čo sa má stať e, s peniazmi. E, prostriedky, ktorými financujeme mier, nie sú udržateľné, nie sú kontrolovateľné a nevieme teda presne, čo sa s nimi, e, nimi deje, aké to má následky. Chceme teda väčšiu transparentnosť hlavne pri E, vedení účtov. Africká únia by mala byť zodpovednejšia vo vzťahu s, s bezpečnosťou v Afrike. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly na minútu. Pán predseda, ja mm, som podporil túto správu, aj moja skupina. Je tu aj um, úsilie OSN a Africkej únie OSN je najväčším e, ručiteľom za mier vo svete. Veľká väčšina e, tých, ktorí pôsobia v Afrike v rámci mierotvorných e, e, ak, akcií práve sú pod zaštitou OSN. Ide o to odstrániť nedostatky a e, lepšie zdieľať možnosť odpovednosť spolu s africkými krajinami. Treba mať zacielenú podporu. EPF e sa považuje e, za možnosť, ako posilniť partnerstvo medzi EÚ a Africkou úniou v budúcnosti. Takže tú správu vítam. Ďakujem. Teraz e, pani McGuinness, správa Česak. Ďakujem pekne, veľmi stručne. a Môžem povedať, že v mene polnotovského výboru sme uvítali podporu tejto správy. Jasne zdôrazňuje, že 600 poslancov si myslí, že treba robiť viac na boj proti eh, nekalým hm, postupom v rámci potravinového reťazca. Je to jasný signál pre komisiu a všetkých ďalších aktérov pretože sú tu spojené mnohé e, politické otázky. Nemáme ideálne riešenie, ale e, máme jasno v problémoch, ak nie je rovnováha medzi e, výrobcami a distribútormi. A táto správa teda vysiela jasný odkaz, že treba spraviť viac a dúfam, že komisia bude počúvať a zareaguje. Ďakujem pekne. Teraz pán Maulu ale zdá sa, že nie je prítomný, takže pani López Bermejo. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda v sprave o nelegálnych e, praktikách e, v agropotravinárskom reťazci. E, musíme posilniť poľnospodárov pred manipuláciami cien veľkých distribútorov a to nedosiahneme bez záväzných opatrení. Nestálosť trh, trhová cien ohrozuje agropotravinársky trh, ale tiež zneužívanie distribučných reťazcov nastáva v rámci e, vlastnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá zintenzívnila konkurenciu medzi poľnohospodármi e, odborným regulácie e, európskej výroby a liberalizáciou na globálnej obchodnej výmene. A toto sú podmienky, ktoré boli zamerne vytvorené a e, destabilizovali neustále e, poľnohospodársky trh a vytvorili štruktúrálnu nerovnováhu medzi malými poľnohospodárskymi výrobcami a veľkými distribučnými reťazcami. A um, tieto sú e, dvojnásobne e, uprednostnené, e, profitujú z liberalizácie obchodu a len regulácia umožní trvalé riešenie v kríze vidieka. Ďakujem pani Inek. Pán Nekov, nech sa páči minútu. Vážený pán predseda, obchodné praktiky, nekalé obchodné praktiky bránia rozvoju produkcie a zabezpečovania um, potravín a zásobovania potravín. Je tu súbor problémov, ktoré medzi tým už boli identifikované a práve tieto uh, problémy uh, vedú k uh, zničeniu dôležitého sektora. Tieto nekalé obchodné um, praktiky spôsobujú veľké škody poľnohospodárov a vedú k likvidácii mnohých fariem. Preto je e, mimoriadne dôležité, aby výrobcovia mali e, vhodné trhové podmienky a tiež dostali zaplatené a to bude viesť k lepšiemu poľnohospodárstvu a k lepšiemu zásobovaniu potravinami v Európskej únii. A domnievam sa, že medzi tým už potrebné opatrenia máme pripravené. Egyetértek a jelentés. Maďarský ročník. Súhlasím s tým, čo bolo povedané a tiež si myslím, že pokiaľ ide o potravinový reťazec, treba jednoznačne zakročiť proti nekalým, pôsob, nekalým obchodným praktikám. Treba proti tomu vystúpiť. Je jasné, že e, veľké podniky majú raz, výrazne výhodnejšiu pozíciu na trhu a je to na úkor malých a stredných podnikov a tie sú vlastne vydané na milosť a nemilosť tých veľkých. A práve, že malí a strední podnikatelia v predstavujú ale e, veľmi dôležitú bázu. Nemôžeme nechať túto situáciu len na nejaké všeobecné predpisy. Aj únia, aj členské štáty do toho musia zasiahnuť. Je to predsa záujem našich občanov, je to záujem toho, aby sme zabezpečili občanom prístup ku kvalitným potravinám za kvalitných podmienok. Zdá sa, že doterajšia regulácia sa neoberá týmto smerom a my práve, že musíme znova nastoliť rovnováhu. Ďakujem. Makovej, prego. Ďakujem, pani, pán Makovej, nech sa páči. Mulțumesc. Pani Makovej. neloiale sunt... Ďakujem nekalé obchodné praktiky sú ťažký problém a treba ich zastaviť. Správa komisie z januáru 2014 zistil skutočnosť, že nekalé obchodné praktiky sú všade vo všetkých e, fázach e, potravinového reťazca a e, je tam nerovná medzi príjmami a mocou a tým trpia hlavne malé a stredné podniky a malovýrobcovia. Tieto malé a stredné podniky však predstavujú viac ako 90 hospodárskej štruktúry v tomto odvetví v EÚ a sú tiež e, najviac e, citliví a preto sa dostávajú do ťažkosti a je možné, že kvôli nekalým e, praktikám neprežijú a nemôžu vyvíjať nové iniciatívy a nemôžu sa rozvíjať napríklad aj cezhranične v EÚ ale to nie je princíp eh, otvoreného trhu a mali by sme na spoločnom eh, trhu dodržiavať pravidlá, aby sme zabranili nekalým obchodným praktikám. Teraz pán Kelly na jednu minútu. Ja som hlasoval eh, s mojou skupinou. V tomto hlasovaní je to zaujímavá správa a nekalé obchodné praktiky tá e, slovo nekalé e, sa e, akceptuje a treba to riešiť a e, najvhodnejšie e, spôsoby ako e, dať e, výrobcom a malobchodníkom e, ochranu proti týmto nekalým obchodným praktikám a e, tiež e, je e, to účinné e, ochrana prostredníctvom dobrovoľných e, programov. E, Tiež je tu faktor strachu. Je to otázka, že či sme mali harmonizovať e, legislatívny prístup na úrovni EÚ alebo nie. A napokon e, výbor aj EPP sa rozhodli, že sa um, budú chľovať k dobrovoľnému režimu a bojovu proti nekalým obchodným praktikám a dúfam, že táto správa bude viesť e, k odstraneniu všetkých e, nekalých obchodných praktík. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz e, ideme k správe pani McIntyre. Pán Maula nevidím. On sa prihlásil a nie tu prítomný. Tak ďalej má slovo pani McGuinness. Nech sa páči, máte slovo. Prepačte, má slovo? Dobre, ďakujem. Um, K tejto správe chcem upozorniť na odsek 74, ktorý hovorí o rizikovej analýzy a nezávislých vedeckých dôkazoch a e, tento parlament e, musí e, rozlišovať medzi analýzou a rizikovou analýzou eh, a na to, potom my vyzývame a keď eh, sa pozrite na eh, odsek 33, kde vyzývame komisiu, aby zabezpečila, že farmári budú dostatočne vzdelení v nových vznikajúcich šlachiteľských postupoch. Myslím, že by sme mali pracovať na tom, aby sme to zrealizovali, pretože v minulosti sme nemali informovanú verejnú debatu o rôznych technológiách, ktoré viedli k odolnosti a niekedy e, e, úplným výhradám voči tomu a nechcem, aby to nastalo. Ďakujem pani McGuinness. Pán Nekov na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som nepodporil túto správu, pretože e, sa nachádzame v právnom váku. My očakávame reakciu Európskej komisie o GMO a to e, zabezpečuje predpoklady pre nejasnosti a e, nesprávny signál pre občanov. A ja tiež e, nepodporujem e, že komisia má mm, prijať e, viac vedecké stanovisko k riziku a zavadzaniu alebo nezavadzaniu nových technológií a postupov. Poľnohospodárska oblasť nás zasobuje všetkých a e, my e, sa musíme postarať o ľudí, zvieratá, aj rastliny a životné prostredia. V tejto sprave ide o rizika a to nezodpovedá právnom rámcu Európskej únie. My sme, mám, naše poslanie je, aby sme e, pripravili e, udržateľné e, modely a to v prospech našich občanov. Teraz pán Kelly Dopyt po potravinách narastá, má e, naraz o 70% do roku 2050 a zdravé e, potraviny a optimálna strava vyžíva e, je jedna z hlavných výziev, ale tiež úbytok polnospodárskej pôdy a nedostatok vlahy a vznik nových škodcov a chorob. Všetky tieto výzvy kladú veľký tlak na poľnohospodársky sektor a preto ich musíme vhodne riešiť. Nové technológie majú potenciál, aby zohrali dôležitú úlohu, aby e, poľnohospodárstvo bolo produktívnejšie a udržateľnejšie, aby poľnohospodárstvo mohlo prekonať tieto mnohé výzvy. Je dôležité zabezpečiť, že e, bude existovať živé poľnohospodárstvo v EU a treba rozvíjať e, široký rozsah nových technológií a írske spoločnosti sú priekopníkom rozvoja poľnohospodárských technológií už mnoho rokov a kombinácia e, irskej základne e, talentovaných a vysokotechnologicky vzdelaných e, firiem viedla k tomu, že v Irsku sa mnohé tieto technológie, ktoré sú potrebné, rozvíjajú. A teraz k správe Rojtovej. Pán... Čo? Vítam. Pani Torres Martinez. Ďakujem. E, Európske poľnohospodárstvo nie je ohrozené nedostatkom inovácií, ale je ohrozené e, zmluvami o voľnom obchode, e, ktoré sa vyjednávajú za chrbtom občanov. Španielské farmy sú najviac technologizované a oni obnovujú, oni rojnujú mm, inováciu v, ehm, na vidieku a samozrejme v Európe sa musia ehm, uprednostňovať podmienky, aby e, poľnohospodársky e, svet e, mohol prekvitať, ale my nemôžeme ehm, skončiť s tým, pretože nič nám nedá toľko bohatstva ako planeta a ľudia, ktorí ju pestujú svoju obhospodarujú a musíme sa vysporiadať s koreňom toho problému a e, poľnohospodárstvo súvisí s našim e, ekonomickým modelom a rastom a spôsobom života. Len keď zaručíme e, životoschopnosť produktov viazaných na konkrétnu oblasť a zabezpečíme poľnohospodárstvo, to nám jedine zabezpečí budúcnosť, ktorá bude dôstojná. Ďakujem, pán Nekov. Ďakujem, pán predseda. Ja som túto správu podporil a som presvedčený, že trhodržateľné využívanie zdrojov v poľnohospodárstve je kľúčo dôležité a dôležité sú aj možnosti, aby sme e, využívali e, potenciály e, oceánov a morí a napríklad e, v Černom mori e, možno e, používať tamojšie riasy ako hnojivo a tiež majú pozitívne vplyvy na stav pôdy. A ja chcem vyzvať bulharskú vládu, aby vypracovali e, potrebné PPS, aby mohli ťažiť tento sediment e, z mora a to je dobré riešenie, aby sme mali e, investície do poľnohospodárstva a zapojenie vedy. Uh, Ďakujem, Anna Marie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja vyzývam, e, podporujem výzvy Európskeho parlamentu pre modernizáciu európskeho poľnohospodárstva. Je to najlepší spôsob, ako získať konkurencieschopnosť na globálnom trhu a tiež e, e, chcem vrátiť späť na program parlamentu e, odpady z potravín. Efektívne poľnohospodárstvo je potrebné, aby nakrmilo mm, narastajúce obyvateľstvo na svete, ale je tiež dôležité zamyslieť sa nad tým, čo spotrebujeme. 100 miliónov tón potravín za rok sa premrhá a je najvyšší čas, aby sme posilnili naše kroky a my potrebujeme e, sa ujať vedúcej e, pozície ako e, tvorcovia mienky a každý z nás musí sa viac svojej spoločnej zodpovednosti pri zmene nášho životného štýlu a postoja voči potravinám. Na úrovni EU potrebujeme spoločnú definíciu pri cieľoch zberu údajov a tiež posilňovať povedomie a pravidlá pre e, odovzdávanie e, potravín pre charitatívne účely. E, potrebná bezpečnosť je výzva a potrebujeme to považovať za potrebu a nie na, za alternatívu. Ultimo intervento, un minuto, prego. Ďakujem za slovo, pán predseda. A môžem povedať, že opäť som nemal problém hlasovať za tento návrh. A podobne ako aj pri predchádzajúcej správe, ktorá sa týkala polnohospodárstva je to v záujme vytvárania udržateľného rozvoja v polnohospodárstve. A dôležité je, aby sa nevylúčoval vývoj e, s udržateľným rozvojom. Malé a stredné veľké farmy sú nesmierne dôležitou súčasťou európskeho polnohospodárstva. Preto inovácia a výskum, vývoj Eh, je veľmi dôležitý, alebo sú dôležité faktory aj pre malé a stredné veľké farmy, ktoré tiež z toho majú mať prospech. Dôležité je taktiež, eh, aby aj v tých okrajových oblastiach eh, únie boli dostupné pre farmy takéto prostriedky. U nás sa to týka mm, vyše 150 tisícov občanov. Ďakujem pánom Kelly a toto bolo posledné vystúpenie v rámci vysvetlení hlasovania a teraz vlastne máme prestávku až do 15.00. Ďakujem.